Prichádza pán prezident. Pán, pán predseda. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a páni. Dobré ráno aj vám, pán ombudsman, pani komisárka, podpredsednička komisie, pani Redingová. Týmto otváram našu dnešnú schôdzu. Prvý bod na programe máme správu pána Salavrakosa, činnosť Európskeho ombudsmana v roku 2012. Ešte raz, po oficiálnom otvorení schôdze chcem privítať Európskeho ombudsmana pána Diamandrosa. Veľmi sme radi, že ste tu medzi nami. Vidím, že pán Silvestris má faktickú poznámku. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A ja by som chcel privítať e, vás. Želám vám všetko dobré. E, pokiaľ ide o iniciatívu Asociácie ľahkej atletiky Olympijského výboru, e, teraz oslavujeme v Taliansku výročie svetového rekordu 90 sekúnd z Mexico City v 69. od Petra Meneho. Tento rekord platil 17 rokov a porazil ho iba v 96. Michael Johnson, ale uh, minulý rok v marci umrel vo veku 60 rokov. Mnoho rokov bol taktiež ako poslanec Európskeho parlamentu. Eh, vypracoval viacero správ, okrem iného aj správu o uh, športe a taktiež e, bol pri vytvorení Európskej agentúry proti dopingu e, veľmi bol presvedčený o tom, že šport musí byť bez dopingu, musí byť transparentný a musí byť spravodlivý a čestný. Myslím, že keď e, dosiahol svetový rekord, bola to veľká pícha pre jeho krajinu, ktorá bola vtedy veľmi chudobná. Taktiež sa mu podarilo e, zvíťaziť e, a vyhral zlato na olympijských hrách a tým inšpiroval mladých ľudí na juhu. E, uskutoční sa podujatie, športové podujatie pri príležitosti tohto jeho výročia v rôznych mestách, kde dosiahol víťazstva na rôznych pretekoch. Teda, pán predseda, myslím, že je veľmi dôležité, aby aj tu v našom parlamente sme prejavili úctu tomuto človeku, ktorý tak angažovane propagoval šport aj tu v Štrasburgu. Musíme si e, uctiť jeho pamiatku. Ďakujem. Pán Silvestri, sa ďakujeme veľmi pekne za vaše slova. Teraz prejdeme k prvému bodu na programe, k správe o činnosti Európskeho ombudsmana v roku 2012. Ako prvý dostáva slovo na 4 minúty pán Salavrakos ako spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som veľmi rád, že ste sa vrátili medzi nás a dúfam, že to, čo sa stalo v minulosti, sa nezopakuje. Takže je tu aj prítomný pán e, ombudsman. E, počas ostatných desiatých rokov zastupoval našu inštitúciu, inštitúciu, ktorá podľa mňa vytvára pocit istoty v tom, že e, naozaj dokážeme riešiť stiažnosti európskych občanov. Ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom za pozmenujúce návrhy, za ich príspevok k tejto správe o činnosti Európskeho ombudsmanu, ombudsmanu v roku 2012. E, táto inštitúcia e, dosiahla značný pokrok. V porovnaní s predchádzajúcim rokom má podstatne lepšie výsledky. Mal by som spomenúť niektoré konkrétne E, e, e, skutočnosti zo správy, ktoré o tom svedčia. V roku 2012 sme zažili konstruktívny rok, robili sa viaceré šetrenia, podstatne v širšom rozsahu ako kedykoľvek predtým. Pozorovali sme 18-percentný nárast v porovnaní s rokom 2011. Pocit, počet takýchto ukončených šetrení bol e, tiež vyšší e, v porovnaní s predchádzajúcim rokom v 2011 roku. Ombudsman bezprostredne e, sa venoval 20, viac ako 23 tisícom občanom, reagoval na ich požiadavky a radil im prostredníctvom interaktívnej web stránky. Vďaka skvelým informáciám viaceré šetrenia, ktoré ani nespadali pod e, e, rozsah e, kompetencií, sa znižil v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Väčšina šetrení, ktoré sa začali v roku 2012, sa týkali prípadov údajného e, e, zneužívania prostriedkov, e, získania informácií, žiadosti o dodržovania lehôd. Pán ombudsman je uznávaný v súvislosti so svojou činnosťou na prospech občanov, ktorí sú zdravotne postihnutí a tak ako je to odzrkadlené aj v dohovore OSN o pravách e, občanov e, so zdravotným postihnením. E, ombudsman sa snaží zabezpečiť ochranu občanom a ich právam. Vážení kolegovia, rád by som zablahožel nové ombudsmanky pani Rajli v súvislosti s jej zvolením. Dúfam, že aj jej sa bude e, dariť e, počas jej pôsobenia e, vo funkcii a prajem jej veľa úspechov. Dúfam, že bude s veľkým nasadením slúžiť občanom Európy súčasnému ombudsmanovi. By som chcel veľmi pekne poďakovať za veľmi e, konstruktívnu prácu v úlohe Európskeho ombudsmana počas ostatných desiatich rokov. Blahoželám k dosiahnutým výsledkom, ktorým Únia sa stala spravodlivejšia a e, transparentnejšia ako Grek. Som e, veľmi rád, prajem e, mu veľa zdravia e, osobného šťastia, šťastia v rodiny a úspechov v nasledujúcej práci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. A teraz udelím slovo pánovi spravodajcovi Dimantolosovi. Nech sa páči. Thank You, President. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. May I just Note, uh, with great pleasure, well... Všimol som si, že ste späť. Vítam vás Želám vám dobre zdravie a všetko najlepšie. Vážený pán predseda, ctené poslanky, nectení poslanci, je to chvíľa, v ktorej nevyhnutne som zaplavený emóciami. Ďakujem vám, že sa vám môžem prihovoriť pri príležitosti od prednášania výročnej správy za rok 2012. Rád by som vyjadril hlbokú vďaku pánu spravodajcovi Salavrakosovi za jeho výborný prehľad aktivít činnosti Európskeho ombudsmana a za to, že bol cenným zdrojom informácií počas môjho obdobia, kedy som bol v úrade. Takisto ďakujem pánu Salavrakosovi aj za jeho osobné poznámky, ktoré, sa ma, eh, ktoré ma dojali v roku 2012 sa na mňa obrátilo 22 tisíc občanov, ktorým som priamo pomohol. Z nich 19 tisíc dostalo radu prostredníctvom interaktívnej web stránky. Nemali by sme podceňovať, aké dôležité pre občanov je, aby boli nasmerovaní na príslušnú ustanovenie, ktorá im pomôže a tým sa vyhnúť frustrácii a meškaniam z toho, že sa sami obratili najprv na nesprávnu inštitúciu, kým dostali sa tú správnu. Dostal som 2242 stiažností, nielen od občanov, ale aj od asociácií, združení firiem a podobne. 465 skúmaní, ktoré prebiehali v roku 2012, predstavovali vzostup o 18 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podobný vzrast o 18 sme zaznamenali už e, medziročne v porovnaní s rokom 2011. Väčšina ľudí sa obracia na Európskeho ombudsmana zo správnych dôvodov a to sa odráža aj v počte tých stiažností, ktoré som dostala, ktoré boli mimo môjho mandátu. Počet takýchto stiažností bol 1720 minulý rok, čo je najnižšie číslo za ostatných 10 rokov. Tento úspech pripisujem tomu, že sme rozbehli interaktívnu web stránku s náležitými informáciami, o ktorú ste ma žiadali. V roku 2012 sa 380 stiažností uzavrelo a ďalšie inštitúcie sa dohodli na priateľskom vyrovnaní a na odporúčaniach. Väčšina ostatných prípadov sa uzavrela tak, že sa buď nenašlo pochybenie zo strany administratívy, alebo že sa e, považovalo za predmetné. V 55 prípadoch sa však našlo porušenie alebo zlá správa veci verejných. 47 sa uzavralo iba s kritickou poznámkou. V 30 som ešte ja rozšíril túto záverečnú poznámku, ktorá by mala pomôcť budúcim konaniam. Vážení poslanci, v roku 2012 po prvýkrát sme poskytli konkrétnu odpoveď na otázku, ako dobre inštitúcie spolupracujú s Európskym ombudsmanom, aby sami sa snažili zlepšiť svoju prácu. V dvoch publikáciách, ktoré sme minulý rok vydali, jedna štúdia ktorá bola rozšírením týchto kritických záverečných poznámok a jedna bola správa o stiažnostiach, sme našli v 82% prípadov, že európske inštitúcie sa správali podľa návrhov Európskeho ombudsmana. Som veľmi rád, že tu je pani Redingová, ktorej chcem za spoluprácu poďakovať aj za súčinnosť a takisto s komisiou bola naša spolupráca vynikajúca. To číslo 82% samé o sebe hovorí. Inštitúcie a ich správanie voči ombudsmanovi sú kľúčom k úspechu práce ombudsmana. V roku 2012 boli verejné pripomienkové konania, ktoré vyústili do 5 piatich zásad, ktoré musia európsky, e, euroúradníci dodržiavať voči občanom. Je to záväzok voči európskym občanom, integrita, objektívnosť, úcta k druhým a transparentnosť. Tieto zásady by sa mali odrážať v, aj v tej najlepšej osvedčenej praxi v členských štátoch a e, štátni úradníci, verejní úradníci by mali veľmi dobre chápať spleť e, pravidel, ktorá obklopuje ich e, prácu. Koncom tohto mesiaca sa končí môj mandát a chcel by som vám povedať, že chcem využiť túto príležitosť prihovoriť sa vám a predniesť e, krátky prehľad toho, čo sa udialo za ostatnú dekadu. Za posledných 10,5 roka Európsky ombudsman sa zaoberal 30 tisícmi stiažností, otvoril 3500 hĺbkových skúmaní ktoré sa týkali stiažnosti na nesprávny postup Európskej inštitúcii. Počas tohto istého obdobia sa európska administratíva stala transparentnejšou, priateľskejšou a ústretovejšou voči občanom a servis sa zlepšil. Nezávislosť v nestrannej práci ombudsmana tiež prispel k tomuto pozoruhodnému pokroku a kultúra, štábna kultúra sa zlepšila. Dosiahli sme hmatateľné výsledky v mnohých oblastiach, najmä čo sa týka transparentnosti etických otázok, napríklad konfliktu záujmov a práv občanov. Od kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva v roku 2009 a charta základných práv sa stala záväznou, právne záväznou, sa ombudsman stal čoraz aktívnejším v oblasti práv občanov. Napríklad sa veľmi angažoval v iniciatíve európskych občanov, v otvorenom a pravidelnom dialógu s občianskou spoločnosťou a takisto pri podpore podporovaní intenzívnejšej účasti občanov na verejnom pripomienkovaní. Ombudsman viacerými spôsobmi prispieval k tvorbe verejnej mienky na európskej úrovni, prispieval k posilnení siete európskych ombudsmanov. Dôležitá časť mojej práce bola, e, boli zmeny v úrade ombudsmana a reforma štatútu ombudsmana, pričom sme radili pri etablovaní takéhoto úradu v Turecku. Takisto v Európskej investičnej banke sme radili pri práci e, Európskeho dozorného úradníka pri ochrane údajov. Pomáhali sme pri posilňovaní siete európskych ombudsmanov a v neposlednom rade sme v množstve prípadov poskytli radu Európskemu parlamentu. Tak, takýto servis európskym občanov znamená, že aj morálne sa investuje e, do veci a zo strany parlamentu a iných európskych inštitúcií sme pozorovali priaznevý vývoj v tejto veci. Ombudsman však musí byť proaktívny, imaginatívny a e, tvorivý pri navodzovaní zmien v postupe a postojoch inštitúcií. Podporuje kultúru, štábnu kultúru poskytovania služieb intelektuálnu a administratívnu kapacitu, aby sa dosiahli tie najvyššie etické výsledky pri spolupráci s občanmi. To znamená, že boli položené základy, na, z ktorých plynie morálny a politický kapitál, nevyhnutný preto, aby ombudsman mohol plniť svoje zvýšené a rozšírené úlohy je teraz vnímaný ako dôležitá protiváha exekutíve v Európe, hovorí pravdu aj e, tým, ktorí majú v rukách moc a ombudsman alebo ombudsmanka naozaj zásadne prispieva k behu právneho štátu a k demokracii v Európskej únii. Je dôležité pripustiť, že by bez dobrej spolupráce s vedením a úradníkmi Európskej inštitúcii sa dosiahol iba malý progres – tvorivo a proaktívne sa zapájali do štruktúrovaného dialogu s inštitúciami a ombudsman bol v tomto prípade iba externý mechanizmus kontroly. Ja som hlboko presvedčený, že ombudsman by sa nemal považovať za niekoho, kto ukazuje prstom a obvinuje. Nie, toto je defenzívna mentalita, a môj cieľ bol proaktívne podporovať službu, štávnu kultúru služby, slúženiu občanov s rešpektom k ich právam. Čo sa týka komisie, chcel by som pochváliť komisárov, inštitúciálne vzťahy aj podporu základných práv. Vytvorili sme vynikajúci rámec spolupráce s Európskou investičnou bankou a som veľmi spokojný, že agentúry Európskej únie v prevažnej väčšine plne so mnou spolupracovali pri podpore zásad kultúry, štábnej kultúry a slúženia občanov. Chcem mimoriadne vyzdvihnúť pani Redingovú, ktorá pri jej novom pridelenom portfóliu vynikajúco spolupracovala s ombudsmanom. Ďakujem vám, pani Redingová. A napokon by som chcel vyzdvihnúť ústrednú úlohu parlamentu a konkrétne výboru pre petície. Pri poskytovaní podpory inštitúcií ombudsmana parlament zabezpečil, že mal ombudsman aj finančné, aj ľudské zdroje, aby mohol efektívne poskytovať svoje rady a pracovať a aby sa e, dosiahlo napredovanie v správnom spravovaní veci verejných. Bola to bolo to kolektívne úsilie a práve preto sa dosiahli výborné výsledky pre občanov. A Napokon spomeniem výzvy do budúcnosti. Parlament vo svojej kolektívnej múdrosti e, zvolil pani Emilio O'Reilly ako moju nástupkyňu. Bola írskou ombudsmankou. Pani O'Reilly prichádza dobre pripravená na úlohu, ktorá pred ňou leží. 10 rokov bola ombudsmankou v Írsku a preukázala sa ako veľká výrazná sila na domácej aj medzinárodnej scéne, dokázala zreformovať svoju inštitúciu a posunúť ju ďalej v dialógu s politickými úradmi. Hrala centrálnu úlohu pri raste a rozvoji britskej aj írskej asociácie ombudsmanov, aj Európskej siete ombudsmanov, ktorá je teraz e, skupinou, ktorá je aktívne zapojená do práce. Je to prvá európska ombudsmanka, ktorá vnáša do práce emocionálnu inteligenciu, e, spontánnosť a chápanie vecí, ktoré súvisí s touto agendou a preto je veľmi dobre pripravená na to, aby čelila e, inštitucionálnym problémom. V časoch ekonomických problémov e, o to viac musíme pomáhať inštitúciám, ktoré môžu bojovať so svojimi problémami. Ďalšou výzvou je technologická výzva v časoch hospodárskej krízy a e, starnúca populácia. Ďalšou výzvou je migrácia. Všetky tieto výzvy zanechali hlbokú stopu pri vyvíjajúcich sa vzťahoch medzi Európskou úniou a jej občanmi. Ale očakávania občanov znamenajú, že Európska únia musí e, vynikajúco pracovať podľa parametrov, ktoré sú k dispozícii, aby odmerali výkonnosť inštitúcií. Výzvou pre európskeho ombudsmana je e, reagovať na zmeny, ktoré sú potrebné a ktoré žiadajú občania a zároveň byť si vedomí úskaly a limitov, ktorým čelia inštitúcie. Ďakujem vám všetkým za to, ako ste ma podporovali za ostatných 10 rokov, že ste pozorne sledovali a že ste ma zvolili trikrát, aby som slúžil občanom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Diamanduros. Ako ďalšia v mene komisie slovo dostáva pani komisárka Redingova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je naozaj veľmi príjemné, že ste sa vrátili medzi nás, vážené dámy, vážení páni. Chcela som osobitne poďakovať pánovi Salavrakosovi a výboru pre petície v súvislosti so skvelou správou e, o činnosti ombudsmana e, v roku 2012. Táto správa je v skutku dôležitá, preukazuje, ako kontrolor kontrolorov si predstavuje činnosť sústredenú na občanov, e, predstavuje jej realizáciu a táto činnosť sa realizuje tak, ako sa realizuje, e, vďaka tomu, ako vy, pán e, Diamanduros, e, budovali túto inštitúciu a viedli ste ju. To si vyžadovalo trpezlivosť, profesionalizmus a múdrosť. Máte všetky tri, to, títo tri vlastnosti a myslím si, že parlament veľmi múdro trikrát udielil vám túto zodpovednosť zodpovednosť za vedenie uvedenej inštitúcie. Pán Salavrakos vo svojej správe sa díva do minulosti a vidie e, dôležité výsledky z posledných e, rokov, vrátane e, snahy o prehlbenie dialogu s občanmi a s veľkým potešením konštatujem, že občania lepšie si uvedomujú zodpovednosť ombudsmana a že táto inštitúcia sa stáva e, súčasťou života občanov. Počas e, tohto obdobia e, sa vám podarilo dosahnuť tento dôležitý výsledok tým, že ste prehlbovali dialog nielen s občanmi, ale aj s inštitúciami a s občanskou spoločnosťou. Vám sa podarilo posilniť práva občanov na participácii na demokratickom živote s tým, aby rozhodovanie v Európe bolo transparentnejšie a zodpovednejšie. A to naozaj potrebujeme. E, e, konštatujeme, že v roku 2013, čo je Európsky rok občanov, e, konštatujeme, že občanom stále chybujú vedomosti o fungovaní inštitúcií únie, o tom, čo robia pre nich. Bolo som šokovaná najnovšími výsledkami Eurobarometru, podľa ktorých iba jedna tretina občanov sa domnieva, že ich e, hlas niečo e, znamená. Čiže stále máme pred sebou ešte veľa práce e, s tým, aby občania napokon pochopili, že áno, títo inštitúcie sú im k dispozícii, slúžia im. A vy, pán Diamanduros, ste zohrali e, mimoriadne e, dôležitú úlohu e, s tým, aby ste zvýšili štábnu kultúru správnych orgánov únie vo vzťahu k občanom. Ďakujem pekne vám, vašej inštitúcii, za skvelý výkon počas ostatných desiatich rokov. Takisto ďakujem pekne za to, že vo svojom príhovore ste spomenuli aj úlohy do budúcnosti ktoré budeme musieť riešiť všetci spoločne. Môžem ubezpečiť parlament, že medzi komisiou a pánom Diamandurosom e, sme vždy mali otvorený e, otvorenú e, lojalnú spoluprácu, ktorá sa vyznačovala vzájomným rešpektom. Ešte raz veľmi pekne ďakujem vám, pán Diamanturos, pretože práve vy ste boli E, e, ústredným prvkov, e, prvkom našej spolupráce. Prajem vám veľmi veľa zdravia počas, ako viem, aktívneho dôchodku a dovolím si požiadať vás o súhlas, aby sme vás mohli požiadať o radu na základe tej múdrosti, ktorú ste nazbierali počas ostatných desiatich rokov, v prípade, že to budeme potrebovať. A teraz, dámy a páni, e, k e, podstate dnešnej e, rozpravy v správe sa vyzdvihuje dôležitá snaha európskych inštitúcií vo všeobecnosti vrátane komisie v smere zvýšenia transparentnosti. Naozaj, sťažnosti súvisiace s nedostatkom transparentnosti sa znížili o 36 v roku 2008 na 28% v roku 2012. Čiže hovorí e, to o tom, že sme dosiahli veľký pokrok a tento trend nás povzbudzuje. E, konštatujem, že väčšina e, šetrení sa týkala komisie, to je normálne, pretože komisie je výkonnou vetvou únie a E, robí gro tých rozhodnutí, ktoré sa priamo dotýkajú občanov. Viem však, že počet týchto šetrení sa znižil v roku 2012 o, 5 čo svedčí o tom, že e, je naozaj síce komisia e, je predmetom viacerých šetrení, avšak tento počet sa pomaly znižuje. Je možné, že súvisí to s tým, že komisia E, e, e, náležitým spôsobom reaguje na výzvu parlamentu, pokiaľ ide o spoločné pravidla a princípy pri administratívnym konaním podľa článku 298 89, prepačte, zmluvy Samozrejme, dôjde k podrobnej inventúre existujúcej e, správnej e, legislatívy. Budeme sa snažiť e, zisťovať nedostatky vzťahu medzi inštitúciami, budeme hodnotiť prístupy pri riešení týchto otázok v členských štátoch. Ide o to, aby sme zhromaždili všetky relatívne informácie o existujúcich správnych právach občanov na jednom mieste, na web stránke. Chceme robiť to časte po e, pán ombudsman, aby ľudia vedeli, kam sa majú obradiť, aby e, e, dostali odpoveď. Je to mimoriadne dôležité pre všetky naše inštitúcie. E, komisia náležitým spôsobom si všíma pripomienky pána ombudsmana, pokiaľ ide o rozšírenie viedenského letiska a pripomienky e, v správe z vlastnej iniciatívy pripravenej parlamentom. S tým, aby bolo jasné, komisia predložila návrh, e, pokiaľ ide o pozmenujúci e, zmeny v roku 2011 z roku 1992 o hodnotení určitých verejných a súkromných projektov súvisiacich s životným prostredím výbor pre petície, výbor pre životné prostredie podporil tento návrh a teraz e, očakávam, že naši spolu e, e zákonodarcovia čoskoro ukončia svoje rokovanie a že v budúcnosti sa vyhneme e, pripomienok e, zo strany vašej nastupničky, pán e, ombudsman. E, som rada, že správa Slavrakos e, poznamenáva, že počas takmer 18 rokov E, ombudsman e, predložil 18 e, osobitných správ, čo je svedectvom toho, že predtým, ako sa zverejní správa, problémy riešia, pretože predpokladám, že problémov je viac ako 18. To znamená, že ak počas 18 rokov iba v 18 prípadoch bolo treba pripraviť osobitnú správu, to svedčí o tom, že viacerým, viaceré problémy sa riešia ešte pred tým, ako sa dostanú E, e, e, do popredia a to je dobré. A aby aj v tejto veci bolo jasné, aj v ostatných veciach, problémoch do budúcnosti, chcem povedať, že komisia bude naďalej pokračovať v lojálnej konstruktívnej spolupráci aj s nastupujúcou ombudsmankou pani Miliou Rajliovou, ktorej blahoželám k jej zvoleniu a teším sa, že sa čoskoro stretneme a napokon na adresu výboru pre petície. E, vaša činnosť má mimoriadný význam. A e, v roku občanov, e, keď vedem dialog s občanmi, som bol svetkom toho, že viacerí ľudia si uvedomujú, že existujú že existuje výbor pre petície a podľa mňa je veľmi dôležité, aby ľudia o tom vedeli, pretože parlament je orgánom zastupujúcim občanov. To znamená, že ak e, e, niečo nie je v poriadku, občania e, ako prví sa obracajú na svojich zástupcov. A som rada tomu, že spolupráca medzi výborom pre petície a pánom spravodajcom bola bezproblémová. Tak to má byť a súvisí to s tým, že vo výbore pre petícii sú múdri členovia a máme zároveň aj múdreho ombudsmana a zároveň e, blahoželám vám za 10 rokov skvelej služby na blaho občanov. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz dostanú slovo rečníci v mene politických skupín. Som si istý, že nám pomôžete e, dodržať e, svojim vzorným príkladom náš vyhranený rečnícky čas. Takže ako prvá eh, vystúpivanie skupiny EPP na dve minúty pani Kolárska-Bobinska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V mene skupiny EPP by som chcela vyjadriť eh, vďaku pánovi Diamandurusovi eh, za prácu, ktorú odviedol za posledných 10 rokov. Výbor pre petície vypracoval správu, ktorá nebola kontroverzná. Všetci sme sa zhodli na tom, že ste boli vynikajúcim európskym ombudsmanom, pretože na jednej strane ste zvyšili transparentnosť európskych inštitúcií a zefektívnili ich fungovanie. Na druhej strane ste zaviedli aj isté zmeny, inovácie, snažili ste sa zlepšiť reakcie na sťažnosti občanov. Nedá sa vždy v administratíve venovať sa aj obsahu a inováciám zároveň. Vám sa to podarilo. Keď sa pozeráme na vašu prácu, ja ako aktívna členka mimovládnej organizácií v Polsku a potom neskôr e, ako poslanky Európskeho parlamentu môže skonštatovať, že ste vynikajúcim príkladom pre iných ombudsmanov. Ďalším úspechom bola rýchla reakcia, respektíve systém rýchleho reagovania na stiažnosti občanov a taktiež rýchlo spustenie dotazov, ak je to nevyhnuté, taktiež poskytujete občanom informácie keď ich potrebujú. To je najťažšie pre občanov, keď nechápu e, legislatívu a nechápu, ako všetko funguje v európskych inštitúciách. Spustili ste viacero skúmaní z vlastnej iniciatívy, tak ako už spomenula pani komisárka. E, taktiež e, chránite záujmy občanov, tak ako napríklad v prípade Viedenského letiska. Poslanci za EPP vo výbore pre petície si veľmi cenia. Ten etický kódex, ktorý sa zaviedol e, v Európskej inštitúcii a zôrazňujeme to v našej správe, ide o 5 princípov ako zodpovednosť, neutralita, transparentnosť. E, nemáme teraz e, čas spomínať tu všetky vaše pozitívne výsledky. Chcem sa vám poďakovať za všetky tie roky. Ja som si istá, že pani O'Reilly bude vynikajúcou ombudsmankou a že bude pokračovať eh, v tradícii, ktorú ste, ktorú ste začali vy. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz v mene skupiny CAD 2,5 minúty pani Gens. Ďakujem pekne a ja chcem pozdraviť pána predsedu tu v našich radoch opäť. A chcem sa poďakovať e, aj pánovi Diamandurusovi v mene našej politickej skupiny. E, Európsky ombudsman zohráva významnú úlohu e, v tom, že sa snaží postupovať transparentne a je ochotný slúžiť inštitúciám aj občanom. Isté, že ombudsman musí byť nestranný a musí byť rešpektovaný ako osobnosť. Po viac ako desiatich rokoch eh, vášho pôsobenia môžeme povedať, že pán Diamandros bol presne takýmto ombudsmanom. Viac ako 22 tisíc eh, občanov sa obrátilo na ombudsmana. Boli to čiastočne stiažnosti, ale čiastočne žiadosti o informácie. Často sa tvrdí, že je občan znevýhodnený, že sa zneužívajú osobné údaje alebo že sa nedodržiavajú práva občanov. Ombudsman pracuje vtedy dobre, ak popísané aj nepopísané zákony by sa mali dodržiavať rovnako. V posledných rokoch e, vidíme, e, že klesá počet e, žiadosti o informácie. To svedčí o tom, že ľudia získavajú odpovede už na internetovej stránke ombudsmana. V našej správe navrhujeme, aby poslanci parlamentu taktiež mali priamy link na svojich stránkach, na stránku ombudsmana a tak eh, by tiež mohli pomôcť v činnosti ombudsmana. Bolo by vhodné, keby eh, práva mali podporu aj eh, pre osoby s postihnutím, pretože Európska únia podpísala dohodu OSN o právach osob s postihnutím musia inštitúcie aj prijať príslušné kroky očakávame, že ďalšia ombudsmanka bude dodržiavať tieto pravidlá a že členské štáty taktiež budú musieť zabezpečiť prístup k týmto informáciám aj pre osoby s postihnutím, aj napríklad pre nevidiacich. Včera sme boli upozornení, že sa v tomto smere veľmi málo urobilo zatiaľ na európskej úrovni. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, pani kolegyňa. Ako ďalšia rečnička vystúpi na 1,5 minúty pani Vertman v mene skupiny ALDE. Ďakujem, pán predseda. A vážení e, kolegovia, kolegyne, pani podpredsednička, pán Diamanduros, výročná správa je teraz k dispozícii. Myslím, že jasne dokazuje vyváženú prácu. Chcela by som vypichnúť niekoľko vecí. Orgány, správne orgány konajú e, transparentné, ale nedosahujú to všetkých občanov Súvisí to s tým, e, e, že treba sprostredkovať potrebné informácie občanom. V tejto súvislosti chceli by som spomenúť e, aj otázku spolupráce. Orgány Únie by mali lepšie spolupracovať s ombudsmanom s tým, aby sa zlepšil medziinstitucionálny dialog a tým, aby sa prispelo k vylepšeniu imidže Únie. E, E, v správe sa spomína aj e, problémy e, viedenského letiska a na základe spolupráce všetkých zainteresovaných sa podarilo dosiahnuť dobré riešenie. A chcela by som záverom spomenúť dôležitú vec pre ženy so zdravotným postihnutím treba zohľadňovať potreby ľudí, ktorí potrebujú osobitnú ochranu napríklad e, občanov e, s zdravotným postihnutím, e, patria sem aj deti a súvisí to aj príslušné dohody OSN a záverom. Ďakujem vám všetko lepšie a ďakujem za skvelú spoluprácu a nasadenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Máme tu modrú kartičku. E, pani kolegyni Brich, súhlasíte s otázkou? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa pýtať pani kolegyne e, e, e, e Samozrejme, transparentnosť je dôležitá otázka a myslím si, že pán Bocman stanovil dobre, štandardné, ale teraz máme v Únii register lobbystov. Myslím si, že aj mimo vládne organizácie by mali poskytnúť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o ich financovanie Eh, lebo musíme vedieť, aké záujmy majú eh, mimovládne organizácie eh, v rôznych oblastiach a ako sa, ich, ako sa skutočne ich financovanie z mimo Európy. Som, samozrejme, pán kolega, súhlasím s tým. Myslím si, že mali by sme robiť viac v oblasti transparentnosti. Domnievam sa, že nástupnička pána Diamandorasa um, bude sa usilovať o to a som presvedčená, že aj e, e, výbor pre petície tiež e, sa bude správať obdobným spôsobom. Ďakujem pekne, pani kolegyne. A teraz dve minúty. Pani Auken v mene frakcie Zelený. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mám tu tri veci. Obrovské poďakovanie pánu Salavrakosovi za jeho správu a ešte väčšie poďakovanie pánu Diamandurosovi za fantastickú prácu, ktorú odviedol. Naozaj inštitúciu ombudsmana um, z nej urobil solidnú, solidný základ, uh, pra, s ktorou inštitúciu, s ktorou môžu, na ktorú sa môžu občania obracať pri svojej nespokojnosti s inými inštitúciami. Možno by sme v tejto veľkej tradícii mohli pokračovať a napriek ťažkostiam skutočne e, máme aj ďalšiu ombudsmanku, ktorá bude pokračovať v tejto náročnej práci. A som rada, že občania budú mať naďalej prístup k, tej, k tejto inštitúcii budú sa môcť obracať vo veci zlepšovania administratívy. V prihovore pani Redingovej som si všimla princíp služby, princíp slúženia, kedy občan má stať v centre a nie úradník. E, úradník slúži občanovi, to je to najlepšie, tá najlepšia karta, ktorou môžeme hrať v EÚ, že zabezpečíme, že občan má pocit, že sa s ním zaobchádza náležitým, spravodlivým spôsobom. Neviem, prečo to má byť také ťažké dosiahnuť. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je, že všetci kandidáti na pozíciu nového ombudsmana spomínali, aj pán Diamanduro spomínal, zdravotnícky priemysel a dva roky bolo paralizované to, čo sa dialo v oblasti zdravotníctva. Bol to škandál, že rozhodnutia ombudsmana sa odkladali nabok, že naše rozhodnutia, charta sa jednoducho odkladali nabok. Aj súd neprihliadal na naše názory, pretože súd tvrdil, že zdravotnícká otázka je najdôležitejšia. Ďakujem vám, pán Diamanduros, za úžasnú prácu, hoci ešte je toho veľa, čo robiť na poli, ktoré ste obhospodarovali. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ako ďalší rečník vystúpi pán Chuntis na 1,5 minúty v mene GUE Nech sa páči. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ Ďakujem vám, pán predseda, za slovo. V mene svojej skupiny by som rád vyjadril podporu správe kolegu Salavrakosa. Naozaj náš výbor pre petície plne stojí za touto správou a to preto, že je veľmi pozitívna k práci pána Diamondorusa. V mene GUE by som chcel poďakovať pánu Diamandurosovi za 10 rokov služby inštitúciám a inštitúcii Európskeho ombudsmana. Odviedol vynikajúcu prácu aj čeliac ťažkostiam. Aj niekedy mu to ostatné inštitúcie e, sťažovali, aj komisia, a napriek tomu tá práca bola výborná. Vo všeobecnosti by som sa vyjadril k práci a aktivitám ombudsmana a to tento všeobecný výrok sa bude vzťahovať aj na následničku pána Diamandurosa. Je veľmi jasné, že bude musieť byť efektívna, že ju budú musieť podporovať všetky ustanovizne európskej stavby. A všetky tieto ustanovizne, všetky tieto inštitúcie musia aj deklarovať, vyjadriť svoju podporu. Jasne treba povedať, že tu máme obrovské množstvo problémov, ktoré sa vynárajú v súlade so zlou správou vecí verejných, so zlou administratívou, najmä v krajinách na juhu Európy. A preto je čoraz dôležitejšie, aby rozličné organizácie, najmä komisia v Európe, pracovali čo najtransparentnejšie a aby občania presne vedeli, že sa môžu obrátiť na ombudsmena v týchto záležitostiach, ktoré sa takto vynárajú a že tam nájdu spravodlivosť. Ďakujem pekne. Ďalší rečník na 1,5 minúty

Ďakujeme pekne. Ďalší rečník v mene ECR bude hovoriť pán Flašák, nech sa páči. Vážený, pane predseda. Vážený pán predseda, dámy a páni, Úrad Európskeho ombudsmana pod vedením pána Diamandurosa vykonal naozaj za ostatných 10 rokov obrovský kus práce a preto by som chcel osobne aj menom našej skupiny politickej poďakovať. Netreba si však zastierať, že ešte stále je tu priestor na zlepšenie. Každému je jasné, že iba súdy majú právomoc vydávať právne záväzné rozhodnutia a poskytovať autoritatívny výklad právnych predpisov. Kompetencie verejného ochrancu práv je urobiť návrh, doporučiť a odporúčiť. A to je jeden, jedna z hlavných obmedzení, jedno z hlavných obmedzení fungovania tejto inštitúcie. Ombudsman môže reagovať kvalitou svojej práce, zmysluplnosťou svojich doporučení, svojou profesionálnou a morálnou autoritou. Pre uplatnenie tejto autority je treba vina, vytvoriť priestor pre ombudsmana. Častejšie by sme mali európskeho ombudsmana pozývať nielen preto, aby nám skladal účty a prezentoval správy o činnosti, ale aby nám povedal i to, kde Európsky parlament urobil chybu. Minulý rok bolo 24 stiažností u Európskeho ombudsmana, ktoré sa týkali Európskeho parlamentu a ja si trúfam povedať, že málo kto z nás vie, čoho sa týkajú a aké nápravné opatrenia boli prijaté. Druhou oblasťou, na ktorú je treba sa sústrediť, je efektívnosť vynaložených prostriedkov. Minulý rok úrad ombudsmana riešil 704 stiažnosti s rozpočtom 9,5 milióna eur. Riešenie jedného prípadu stojí rieš... pre občanov to znamená, že 13 tisíc eur zaplatia za riešenie jedného prípadu, ale v Českej republike je to 13 tisíc korún. Pri súčasnom kurze je to iba je to 25 krát menej. Je mi jasné, že viac jazyčnosť našej práce niečo stojí, ale očakávam, že problém nákladov bude niečím, čím sa začne nový úrad ombudsmana e, zaoberať a že sa poučí z činnosti národných ombudsmanov a že bude hľadať úspory na tejto ceste. Je to niečo, čo by som rád videl za rok. V nasledujúcej správe, výročnej správe Európskej ombudsmanky, vašej nástupkyne a hodnotenie už bude vykonané našimi nástupcami. Vážený pán ombudsman, želám vám zaslúžený odpočinok a pevné zdravie. Herzlichen Dank. Ďakujeme pekne. Teraz eh, prejdeme k ďalším rečníkom. Ako prvý vystúpi pán Jár na dve minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, eh, veľmi sa tešíme, že ste opäť medzi nami. Vážený pán Diamanduros, keď sa pozrieme eh, na čísla za posledné roky, skonštatujeme, že náš európsky ombudsman, pán Diamanduros, aj v roku 2012 eh, odviedol veľmi dobrú eh, prácu. 740 z tých 12 eh, tisícov stiažností padá do právomoci Európskeho ombudsmana. S tým súvisiace vyšetrovania pre kračujú 20 To znamená, v minulom roku boli také vysoké ako nikdy. Napríklad pokiaľ ide o mimoriadnu správu k viedenskému letisku, to už tu zaznelo. E, je to ukážkou spolupráce medzi ombudsmanom, výborom PETY a komisiou. Takto by sa malo postupovať vo všetkých kritických otázkach. Výsledkom e, teda tých viac ako 22 tisíc e, stežností občanov, ktorým sa pomohlo, je podľa mňa um, um, neuveriteľne pozitívny výsledok. Okrem stiažností pán Diamanduros Um, zverejnil aj 5 zásad fungovania Európskej služby. Integrita, neutralita, objektivita, rešpekt eh, pred ostatnými a transparentnosť. Sú to hodnoty, ktoré by si mali osvojiť pracovníci, inštitúcie aj poslanci. Okrem toho je úlohou, respektíve sa zverejnil aj kódex dobrej administratívy, zo strany ombudsmana. Pán Diamandros, na záver vám nielen chcem poďakovať za vašu činnosť v roku 2012, ale predovšetkým za eh, vašu mimoriadnú angažovanosť za posledných 10 rokov. Od roku 2003 ste vo funkcii a vytvorili ste naozaj efektívnu sieť európskych ombudsmanov. Pomohli ste tisícom občanov, prispeli ste k tomu, eh, aby bola administratíva efektívnejšia, transparentnejšia a úrad ombudsmana ste eh, výrazne posilnili svojim pôsobením. Isté, že eh, dá sa eh, aj tu ešte mnoho zlepšovať. Aj spolupráca medzi obudmanom výborom Pety sa dá zlepšiť, isté, že, ale darí sa nám to len preto, že nám nechávate vynikajúce dedictvo po vašej funkcii. Želám vám veľa úspechov a musím povedať, že je škoda, že odchádzate. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalším rečníkom na dve minúty je pán Boštinaru. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A srdečne vás vítam späť medzi nami. E, vážne pánne podpredsedničke Európskej komisie, e, ctení e, kolegovia, vážený pán ombudsman Diamandaros. Je to naozaj neobvyklá situácia v parlamente E, máme e, rečníkov zastupujúcich všetky e, politické skupiny a všetci hovoria to najlepšie o úrade ombudsmana. Naozaj parlament vzdáva hold pánovi Dimandorosovi po uplynutí desiatich rokov v úrade. Vážený priateľ, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste boli nám k dispozícii, že ste prispeli k posilneniu kultúry e, dobrej správy, e, jej transparentnosti Európskej únii. Ďakujem pekne za veľmi e, presnú, prísnu a distingovanú činnosť počas týchto rokov okrem iného. V roku 2012 ste pôsobili aj v súvislosti s medzinárodným letiskom vo Viedni E, e, vytvorili ste skvelú spoluprácu a to vyústilo do jednomyselného hlasovania. Umožnilo to výboru pre petícii a Európskej komisii nájsť riešenia do budúcnosti. Táto správa poskytuje nám možnosť prispieť e, ku e, novelizácii e, návrhu smernice o dopadoch pre životné prostredie s tým, aby sa takéto veci do budúcnosti neopakovali. Môžem iba schváliť dizajnového správu, ktorá sa schváli počas prvého zasadnutia plenda v októbri, ktorá využíva činnosť výboru pre petícii 56,7 šetrení e, v roku 2012, ktorý zahájil Európsky ombudsman, sa týkali Európskej komisie. Dôrazne žiadam e, Európsku komisiu, aby e, si uvedomila, že je tu priestor na zlepšenie v tejto oblasti tie normy, ktoré ste určili, budú východiskom pre novú ombudsmanku a som presvedčený, že činnosť pani O'Reillyovou nebudú zastávať za vašimi e, standardmi, pán Demandaros. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Chcel by som ešte raz pripomenúť, e, že máme veľmi ambiciózny program. Musím e, presadzovať stanovený harmonogram. Som presvedčený, že kolegyne Ejtemetikov presne využije 1,5 minúty. Yes. Vážny pán predseda, E, veľmi ma teší vidieť vás tu v plnom zdraví a vo vedení našej dnešnej schôdze. Vážený pán ombudsman Diamanduros, najskôr by som sa chcela poďakovať e, za prácu, ktorú ste odviedli. Je to naozaj veľmi cenné, nebolo to vždy jednoduché. Napríklad, čo sa týka transparentnosti a princípov dobrej administratívy, e, to ste naozaj presadzovali odhodlanie, ale ten odpor bol naozaj veľmi silný. Ale podarilo sa vám predsa len eh, dosiahnuť mnoho a za spoluprácu vám ďakujeme. Eh, za posledné roky sme boli svedkami toho, že krízy odhalili, eh, že čo sa týka transparentnosti a princípov dobrej administratívy v EÚ sú ešte mnohé nedostatky držali sa mnohé tajomstvá medzi bankami e, Európskej únie a to prinieslo veľké škody. Teraz musíme dosiahnuť nápravu aj čo sa týka transparentnosti, aj princípov dobrej správy, aby sa to nezopakovalo. Európska únia a, tá, a členské štáty musia zvýšiť e, transparentnosť na všetkých úrovniach. Transparentnosť e, totiž prináša väčšiu mieru dôveryhodnosti a taktiež e, dokážeme lepšie a včas zareagovať na všetky problémy. E, doposiaľ sme to nemohli. Európska únia potrebuje aj legislatívu o dobrej správe a dúfam, že komisia um, sa toho ujme. Boli by ste naozaj veľmi hrdí, keby sa vám to podarilo ešte počas tohto funkčného obdobia a tak, ako to stanovuje Lisabonská e, zmluva. My by sme vás tam podporili. E, ešte raz srdečne vďaka za e, vaše roky vo funkcii a veľa šťastia do budúcna. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ak by veľmi nepravdepodobne som prehliadol pána Helmera, aj keď tu je, tak sa ospravedlňujem, ale naďalej ho tu nevidím. Preto prejdeme k ďalšej rečničke. Teraz má slovo na dve minúty Pani Macony, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj ja eh, eh, by som vás chcel čo najsrdečnejšie hm, privítať späť medzi nami. Výročná správa o Európskom ombudsmane, ako o tom hovorili ďalší kolegovia, predstavuje aj konečné hodnotenia celého funkčného obdobia, pretože pán Diamanduros sa e, e, e, rozhodol hoci byť pred, ešte pred prirodzeným ukončením svoj funkcie. Tým sa uzatvára celé 10 ročie a samozrejme veľmi pozitívne hodnotíme efektivitu, štruktúru, podporu občanov. Myslím si, že toto všetko odzrkadľuje aj osobné nasadenie pána Diamandurosa E, vďaka svojej dlhodobej e, vízie počas týchto rokov e, veľmi veľa investoval do podpory budovania jasných prepojení medzi európskymi inštitúciami, ombudsmanom a občanmi. Ako predsednička výboru pre petície rady by som zdôraznila vzťah eh, medzi týmito dvomi inštitúciami eh, a to, ako sa eh, zlepšil, nakoľko sa stal produktívnejší. To svedčí o tom, že naše vzťahy fungujú a úspešne pomáhajú občanom spoločne. Budujeme väzby medzi občanmi a európskymi inštitúciami, naplňame obsahom práva európskych občanov a zároveň ich chránime E, e, Európska únie je teraz v zovretí krízy a je jednoznačné, že potrebujú takú spoluprácu. Som veľmi rada, že pán e, ombudsman veľmi úspešne a pozitívne budoval na tom. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ako ďalšia jedna pol minúty bude hovoriť pani Geringer-Odenberg. Ďakujem, pani przewodniczący. Ze smutkiem przyjęłam decyzję profesora. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Naozaj e, s veľkým e, smutkom sme sa dozvedeli, že pán profesor Dimanduros už nebude pôsobiť ako európsky ombudsman. Počas ostatných desiatich rokov totiž veľmi dobre s nami spolupracoval e, s výborom pre petície. Takisto urobil veľmi veľa aj e, v otázke e, zabezpečenia transparentnosti našich postupov a poskytovania obč- informácií občanov. Počas týchto E, e, rokov riešil e, ako viac ako 2,5 tisíc stiažností, poskytoval informácie vo viac ako 20 tisícoch prípadov. Keď sa pozeráme na počet šetrení IT, sa zvýšili 23% porovnaní s prechádzajúcim rokom. Počet žiadostí o poskytnutie informácií sa znižil, čo jasne svedčí o tom, že interaktívne usmernenie, ktoré zverejňuje E, a dáva k dispozícii, sú naozaj veľmi účinní. Takisto je počet e, e, stiažností našich občanov, ktoré nespadajú pod mandát ombudsmana, bol rekordne nízky minulý rok. Táto správa však jasne svedčí o tom, že prístup k dokumentom európskych inštitúcií a transparentnosť určitých postupov nie sú postačujúce. 22 u ukončených šetrení s tým súviselo počet prípadov, e, sa zvýšil, pretože došlo k, e, ku zvýšeniu e, doby potrebnej na prešetrenie. Záverom by som chcela vám zablahoželať k vašim výsledkom počas ostatných desiatich rokov. Ďakujem za vaše nasadenie v smere zlepšenia administratívnych postupov v Únii. Prajem veľa úspechov v novom budsmanke a dúfam, že budeme naďalej zefektívňovať postupy v Európskej únii. Ďakujem. Herzlichen Dank, Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ako ďalšia vystúpi na minútu pani Harkin, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že ste opäť medzi nami a predsedáte. Som takisto rada, že mám príležitosť poďakovať nášmu ombudsmanovi pánu Diamandurosovi za jeho služby, za jeho prácu pre európskych občanov. Vy a váš úrad ste sa zaoberali zlou spravou veci verejných, otvoreným, štrukturovaným a efektívnym, transparentným spôsobom a vyvážene. Úrad ombudsmana podľa mňa bol v dobrých rukách, zaviedli ste osvedčenú prax, máme vo vás dôveru a takisto majú ju aj občania. Takisto ste sa pokúšili, pokúsili e, preklenúť priepas demokratického deficitu medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Som hrdá na to, že sme mohli týmto spôsobom udržovať dialog so všetkými zúčastnenými a že Európsky parlament nie je len o tom, že raz za 4 roky občania zvolia svojich zástupcov. Zdá sa, že aj vašim prostredníctvom občania vedia, že aj prostredníctvom Európskeho parlamentu môžu e, vykonávať svoje práva, hoci existuje veľa prekážok, veľa nedôvery. Váš úrad však pomohol zjednodušiť všetky tieto procedúry, odstrániť prekažky a nedôveru. Ja želám všetko najlepšie i vám, i vašej nástupkyni Pani O'Reilly, v úrade vy ste ukázali, že skutočné odhodlanie a nasadenie je nevyhnutné preto, aby sa položili pevné základy. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ďalším rečníkom na dve minúty je pán Kelly. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tak ako povedal náš kolega pán Boštináru, je veľmi nevyhnutné, že táto snemovňa jednomyselne sa vyjadruje voči inej inštitúcii EÚ a dnes je práve takáto výnimka. A je to preto, že naozaj pred nami je dobrá práca, ktorá sa nedá poprieť. Pán eh, ombudsman Rozi odvádzal za ostatných 10 rokov a ako už poukázala pani komisárka eh, Redingová, nie len, že vás viedol profesionalizmus, ale aj múdrosť a trpezlivosť. Vidím, že ste spoločensky, sociálne e, vhodní pre svoju prácu, nemáte veľké ego, máte v sebe skromnosť a decentnosť, ktorá je potrebná pre túto prácu. Želám vám príjemný dôchodok a e, svojej krajanke Írke, pani O'Reilly, želám všetko najlepšie pri preberaní vašej agendy. Urobili ste veľa progresívnych krokov. Myslím si, že na vás môžeme byť pyšní. 66% stiažností, s ktorými ste sa zaoberali, je v kontraste s počtom prípadov, ktoré sa riešia v národných štátoch, kde často mnoho byrokratických prekážok odradí občanov Lenže u vás sa teraz ťažnosti riešia rýchlo a občania to vedia. Pomohli ste 22 tisícom občanov, ktorí podali nejakú stiažnosť aj, aj tým, že ste im ich presmerovali inde a podali im informáciu. A celkom iste, ako pani Harkin už predo mnou povedala, ste preklenuli demokratický deficit. Veľmi dôležité je povedať i to, že ombudsman e, môže pozorovať to, ako reagujú inštitúcie na stiažnosti. Dokonca je možné ešte raz podať žia- stiažnosť tejto veci, ak sa neuspokojivo vyriešila predchádzajúca stiažnosť. Vy ste riešili problémy EÚ a to je hlboká vďaka zo strany občanov vám patrí. Želám vám všetko dobré na dôchodku. Herzlichen Dank, Herr Kelly. Ďakujeme pekne, pán Kelly. A najmä z mojej strany ďakujem pekne za to, že ste tak úplne presne dodržali rečnícky čas ako jediný rečník v dnešnej dopoludnejšej rozprave zatiaľ. Ďalší rečník je pán Cashman, nech sa páči. Thank you very much, President. Uh, vážený pán predseda, vážený pán Diamanduros, čo môžem povedať na váš prejav? Vypočul som si komplimenty, ktoré odznili na vašu adresu a vy si môžete myslieť, že to je prehnané, ale nie, to je skutočnosť. Odvedli ste úžasnú prácu, hoci ste mali proti sebe opozíciu, boli ste na našej strane, na strane parlamentu, keď sa stiažoval na nedostatok prístupu k dokumentom a e, advok, boli ste zastancom otvorenosti a transparentnosti. Spolu s vašim personálom ste ukázali, že všetky ostatné inštitúcie naozaj musia skladať účty občanom viac ako predtým. Prácu, ktorú ste odviedli e, pri dohovore o ľuďoch s invaliditou a disabilitou bola takisto výrazná a nedá sa zabudnúť. Chcem povedať aj ďalšiu vec. Emily O'Reilly bude naša nová ombudsmenka, hoci možno by sa malo v angličtine používať slovo ombudswomenka A stanovisko pani e, O'Reilly tiež musí byť politicky neutrálne. Aj takto musí byť vnímané. Áno, odchádzate. Áno, odviedli ste 10 rokov vynikajúcej práce. Som veľmi rád, e, že môžem za výbor pre petície povedať, že sme postupovali podľa vašej línie. Aj v Španielsku sa vybudovala organizácia, hoci tu zostali isté problémy. Vážený pán Diamanduros, váš aktivizmus a vaš, vaša vášeň pre prácu tu s nami zostávajú. Je jedna z najlepších vecí, čo môžeme povedať, je, že vy ste prebrali prácu od vašho, vášho predchádzajúceho ombudsmana ako štafetu a pani ombudsmanka O'Reilly bude znova preberať štafetu od vás. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalším rečníkom je pán Kazak na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, aj vám, pán ombudsmana, za úsilie, ktoré ste vynaložili e, na to, aby sa zlepšila e, administratíva v celej EÚ. Taktiež ste bojovali za rozvoj úloh a právomoci Európskeho ombudsmana 67 sťažností e, podaných cez internet dokazuje, ako dobre táto stránka funguje. Viacero sťažností ešte staré súvisí s nedostatkom transparentnosti a otvorenosti. A to je veľká škoda. Dokážuje, dokazuje to nedostatok dôvery našich občanov v inštitúcie a preto by som e, vašej následničke odporúčil, aby sa držala vášho smerovania, aby pokračovala vo vašej práci, aby zvyšovala transparentnosť. Teraz e, ďalším rečníkom je pán Becker na dve minúty. Vážený pán predseda, vážený pán ombudsman, kolegyni, kolegovia, e, pre bilanciu vo výročnej správe, ale aj pre celú činnosť pána ombudsmana by som chcel vysloviť srdečnú vďaku pánovi Diamandurusovi, E, pretože zaujal veľmi vecný a profesionálny prístup e, k tejto e, úlohe a naozaj sa stal partnerom výboru PETI, najmä pri mimoriadnej správe o budovaní viedenského letiska a potom aj dôsledky, ktoré sa z toho vyvodili, čo sa týka optimalizácie konaní v správaní sa administratívy, tak ako to sformulovala komisia, tak ako aj efektívnejšia účasť verejnosti um, na takýchto a podobných konaniach v októbri v novelizácii smernice sa to takto vlastne napokon aj zakotví. Chcem sa poďakovať nielen vám, ale celému vášmu týmu. Aj tam som zaznamenala za veľmi profesionálnu eh, prácu. už aj v osobe novej ombudsmanky eh, som rozpoznala veľmi angažovanú a kompetentnú osobu a chcem oceniť, že eh, sú toho súčasťou aj niektoré veľmi významné ďalšie aspekty, napríklad eh, stanovenie cieľa efektívnej komunikácie, a taktiež tzv. hviezdne prípady, ďalej efektívne využívanie internetových nástrojov, ktoré môžu a majú viesť k tomu, aby občania dokázali sledovať cez internet eh, postup eh, riešenia svojej stiažnosti. Dúfam, že do budúcna spolupráca ombudsmana a výboru PETI bude fungovať eh, aj s novou ombudsmankou, že bude sa vyznačovať rovnako kvalitou ako začia s vás, pána Diamanduros, a že bude ešte intenzívnejšia možno. Tak, aby sme konali všetci v prospech občanov Európy. Osobne vám by som chcel zaželať veľa zdravia, a e, veľmi príjemné obdobie jesene e, vášho života. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďalším rečníkom je na minútu pán Ertok. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Teším sa, e, že vás tu opäť vidím medzi nami. Chcem vám zaželať, pán Diamanduros, všetko najlepšie vo vašej ďalšej životnej ceste a chcem sa vám poďakovať za tých vynikajúcich 10 rokov, keď ste pôsobili vo funkcii Ehm, myslím, že posledné prieskumy dokazujú, že 52 občanov EÚ vníma úlohu ombudsmana práve v tom, aby dokázali sprostredkované e, svoje práva, aby oni boli dobre informovaní. Myslím, že to je dôležitá cesta, ale nestačí to podľa mňa, by malo viac občanov o tomto vedieť, mali by byť lepšie informovaní o týchto možnostiach preto, že už máme viac ako milia- pol miliardy občanov v EÚ a keď som to správne preskúmal v roku 2012, práve 2442 sťažností bolo predložených. To je jednoducho príliš málo, nie preto, že chceme viac sťažností, ale to dokazuje, že občania e, nie sú dostatočne informovaní, čo môžu urobiť. Myslím si, že 42 e, občanov ktorí považujú administratívu EÚ za netransparentnú, nám dokazuje, že máme pred sebou ešte veľa práce, ale vám sa chcem rozhodne poďakovať za vaše výsledky. Ďakujeme pekne. Pán kolega, ďalším rečníkom bude pán Irtugas Agulo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tohtoročná správa o činnosti ombudsmana v roku 2012 je osobitná, pretože pán e, e, ombudsman v oktobri e, odchádza. Ďakujem pekne za všetko, čo ste robili počas ostatných desiatých rokov v oblasti e, e, nastolenia náležitej správy Európskej únie. Vždy ste boli pripravení spolupracovať s výborom pre petície. Chceli by, som, chceli by sme zablahoželať aj pánovi spravodajcovi ku skvelej práci veľmi, veľmi e, zaujímavé hovoriť o tom, čo robil e, pán ombudsman v minulom roku. Predovšetkým ide o to, že 56 e, sťažností sa riešilo cez interaktívnu web stránku, čo hovorí o tom, že modernizácia, inovácie slúžia svojmu cieľu. Takisto to bolo veľmi užitočné pri E, e, e, filtrovaní podnetov občanov. Ľudia si veľmi dobre a lepšie uvedomujú vďaka vášmu úradu svoje práva a sa domáhajú ich uplatnenie. Takisto táto interaktívna činnosť prispieva aj k zlepšeniu činnosti administratívy. Pán spravodajca sa konkrétne venoval týmto otázkam v roku 2012 a preukázal, e, e, e, že dokáže prispieť k realizácii dohovoru OSN o pravách zdravotne postihnutých občanov. Z, zo správy je možné zistiť, že zlepšenie prepojenie s európskymi občanmi a činnosť sieti európskych ombudsmanov Ehm, sú ďalšími dobrými eh, výsledkami vašej činnosti. Takže skvelá správa. Ďakujem vám obom. Ďakujem pekne, pán kolega. A ako ďalší jedna minúta, pán Mirský. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi pozorne som eh, si prečítal správu o vašej činnosti, eh, vážne pán ombudsman. A veľmi pekne vám chcem poďakovať, pán Duros. E, musím však e, poznamenať, že jednu vec ste predsa len nedokončili. V roku 2004, 11. E, marca, Európsky parlament prijal uznesenie 5011 v súvislosti s tým, že 350 tisíc ľudí boli zbavení práv občan. Totiž 50 Eh, obyvateľov eh, Lotyšskej republiky. Dostali ste väčší počet stiažností o tom, dostávali ste signály o tomto protiprávnom stave. Tento problém je stále nevyriešený. Nedomnievate sa, že toto je nespravodlivé, pán Diamandoros? Myslím si, že sa otvorila pandorina skrinka a nik sa nesnažil zatiaľ vyriešiť tento problém. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Papa Nikolau, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Som veľmi rád, že opätovne sedíte medzi nami. Som e, tomu naozaj veľmi rád a prajem vám veľa šťastia. Vážený poslanci, vážne poslankyne v krajinách, ktoré čelia veľmi vážne ťažkosti, ktoré vyplývajú z hospodárskej krízy, vidíme aj ďalšiu krízu. Krízu dôvery občanov v EÚ. Skepticizmus, s ktorým sa občania pozerajú na EÚ. A tento rok je Európskym rokom občanov. Musíme poďakovať podpredsedničke komisie pani Redigovej za to, že tento rok hovoríme o občanoch, o tom, ako konsolidovať a podporovať prepojenie EÚ s občanmi. Ombudsman za tieto všetky roky v úrade tiež venoval pozornosť tejto téme. Ďakujeme za vynikajúcu správu pána Salavrakosa, ktorá sa týka roku 2012, posledného roku úradu, ale sa dotýka aj celej predchádzajúcej dekády. Inštitúcia Európskeho ombudsmana za posledné 10 ročie bola posilnená a konsolidovaná a v osobe pána Diamandorusa mal e, vynikajúce vedenie a každý o ňom hovorí, že odviedol vynikajúcu prácu. Podporujeme ho preto aj jeho nasledovničku pani O'Reilly, ktorá bude pokračovať v jeho práci. Musíme zabezpečiť, že občania sa budú cítiť bližšie k Európe. Zatiaľ Európska Európsky ombudsman dosiahol veľa, ale to sa dá ďalej konsolidovať. Napríklad priame prepojenia s interaktívnou web stránkou odpovede, rýchle odpovede na otázky občanov. Všetko toto sa dá ešte zlepšiť a želám vám to najlepšie zdravie. Naozaj s odsťou ste obstáli za ostatných 10 rokov vo svojom úrade a takisto Grécko sa za vás, eh, je na vás pyšné. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. Po tom, čo sa vyjadrili rečníci, sa teraz dostávame k spontánej časti rozpravy ku KHDI. A ako prvý rečník na minútu vystúpi pán Valesa, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Ak dovolíte, chcel by som sa aj ja poďakovať nášmu pánovi ombudsmanovi za 10 rokov vo funkcii. Myslím, že funkcia ombudsmana je naozaj e, veľmi citlivá v istom zmysle a špecifická. Ak by sme mali zosumarizovať vašu prácu, museli by sme povedať, že naozaj ešte pracovali veľmi konštruktívne. Myslím, že ombudsman má byť prepojením medzi nami a občanmi. Je to niekto, kto e, sa snaží riešiť problémy, ale snaží sa aj zvyšovať transparentnosť európskych inštitúcií. Toto spolu s prácou v prospech našich občanov, aby sa dokázali zorientovať v našich administratívnych postupoch, je veľmi dôležité. Preto sa vám chcem ešte raz poďakovať a veľa šťastia do budúcna. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, ďalšou rečníčkou

Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. To sú e, rečníci, ktorí sa prihlásili do postupu spontánnej rozpravy. A teraz bez otalanie odovzdávam slovo späť pani komisárky, ktorá vystupí v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedáci. Už uplynuli 24 rokov, čo som e, v tomto parlamente. Stravila som 10 rokov ako europoslankyňa a 14 rokov ako komisárka. A musím e, vám povedať, že takéto niečo som nikdy predtým nevidela. Na všetkých E, e, mm, kreslách je tu zhoda, ktorá hovorí, že musíme e, naozaj vyzdenúť činnosť pána ombudsmana a jeho týmu. Je to naozaj mimoriadne, takisto mimoriadne, ako bola mimoriadná vaša práca. Nemám, čo by som mohla k tomu doplniť. Môžem iba zodpovedať jednu z otázok, ktorá bola adresovaná mne. Samozrejme, komisia naozaj má ešte rezervy v oblasti zlepšenia administratívy. Takže sme vďační pánovi e, ombudsmanovi za jeho pripomienky, veľmi pozorne ich počúvame a snažíme sa maximálne e, uplatňovať vaše odporúčanie v praxi. Takisto aj my e, náležitým spôsobom zohľadňujeme predkladané návrhy vyzdvihujeme e, e, tento e, prístup na základe spolupráce. Aj my ho budeme ho uplatňovať vo vzťahu s ďalšou novou pani ombudsmankou. Pokiaľ ide o pravidla správnej správy, Komisia začala analýzu existujúcej legislatívy únie v tejto oblasti s tým, aby sme zistili, či sú upravené všetky oblasti všetky oblasti, ktoré súvisia s eh, náležitými administratívnymi postupmi a na základe tejto inventúry komisia sa rozhodne, či eh, je tu potrebné nariadenie podľa článku 298, ak áno, tak eh, učiníme, ale iba v tom prípade, že je to naozaj nutné a ak štúdia preukáže, že nie je všetko upravené. To znamená, že komisia má pozitívny prístup tejto otázky a práce pokračujú. A v duchu úplnej transparentnosti by som chcel vysvetliť parlamentu, že takéto nariadenie sa nemôže e, použiť na e, e, stanovenie pravidel na základe iných článkov zmluvy ako 208, 298, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, finančným naradeniam, naradeniam o činnosti zamestnancov. Čiže teraz hovoríme iba o správnych administratívnych postupoch, a e, ostatné problémy treba riešiť inde a na základe neverbálnych prejavov pána ombudsmana e, konštatujem, že súhlasí s týmto prístupom a pokiaľ ide o ostatné záležitosti, domnievam sa, že efektívny, silný úrad e, ombudsmana je prospešný pre všetky inštitúcie a ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli naozaj veľmi silným ombudsmanom. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A odchýlim sa od svojej úlohy. Chcel by som sa e, pripojiť e, k slovám e, vďaky a chval, ktoré tu viedrili všetky politické skupiny. To svedčí o tom, nakoľko je dôležitá a nepostradateľná úloha je eh, pána eh, ombudsmana, takže chcel by som sa aj ja osobne poďakovať vám za toto všetko. A to samozrejme eh, je dôležité, že mm, úrad ombudsmana mm, skvele mm, pracoval na prospech európskych občanov a opätovne udelujem pánovi ombudsmanovi slovo. Uh, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že zdieľam všetky tie výrazy, vďaky, ktoré zazneli od vašich kolegov a rád by som ešte raz povedal, ako som rád, že ste sa vrátili. Dovolte mi niekoľko poznámok teraz k podstate veci, a na záver sa vyjadrím k tomu, čo ste povedali o inštitúcii ombudsmana a o ombudsmanovi. K meritu veci by som povedal predovšetkým to, že som vďačný pani Redingovej, že vždy informovala túto snemovňu, ako komisia bude zvažovať prijatie smernice o administratívnej reforme v Európskej únii, ktorá by vychádzala z článku 291. Ja si myslím, že toto je naozaj veľmi dobrá správa. Ponechám prácu mojej nástupničke, ktorá bude s vami spolupracovať a na základe vašich rád sformuluje cestu vpred k tejto reforme. Ide tu o to, aby občania mali jasnejšie veci, aby sa nerobili veci duplicitne, aby sa neriešili viacerými nástrojmi alebo vo viacerých inštitúciách tie isté veci, čím sa dospeje k efektívnemu administratívnemu e, spôsobu konania. Z vlastných skúseností všetci vieme, že jednoduchosť neznamená banálnosť, znamená to jasnosť. A ak budú mať občania jasno, ak bude pre nich všetko jasné, kam sa obrátiť a ako veci riešiť, pomôže to. Takisto vítam vaše poznámky o posilnení práva, ktoré sa týka životného prostredia. Hovorím tu o tom, že treba skladať účty za veci verejné, napríklad ako to bolo v prípade viedenského letiska. A dúfam, že komisia s mojou nástupničkou presadí túto dôležitú právnu normu, ktorá posilní kapacitu únie signalizovať občanom, že robí to, čo má, aby boli veci lepšie. Dovolte mi povedať i to, a to pánu Mirskému, že po deviatich rokoch neviem na spameť, čo som povedal, alebo čo odznelo v roku 2004, ale poviem vám, že si nespomínam že by môj úrad dostal nejakú stiažnosť, ktorá sa týka tejto veci na národnej úrovni v Lotyšsku. Mne sa zdá, že to mohla byť stiažnosť, ktorá bola predložená lotyšskými úradmi a preto neprišla do môjho úradu. Ale ak chcete riešiť túto vec aj s našim úradom, samozrejme sme ochotní. Môj personál a pani O'Reilly vám iste dá odpoveď, ktorá by vás uspokojila viac, než ja teraz môžem z pamäti povedať 10 rokov po tom, čo sa táto vec mala udiať. Vrátim sa teda k tomu, čo povedala pani Macony. Ďakujem za podporu, ktorú mi preukázala a za podporu, ktorú prejavil jej výbor počas všetkých tých rokov. Aj osobne, aj inštitucionálne jej ďakujem. Pán predseda, je ťažké byť nedojatý. Som naozaj... Pohlo sa, to, pohlo sa mi srdce, keď som počul toľko chvály a toľko krásnych slov, čo ste povedali o úrade ombudsmana. Naozaj hlboko, hlboko som povďačný a cítim sa eh, pohnutý a dojatý. Nebudem internalizovať všetku túto chválu, lebo veľa z práce ombudsmana niesla na svojich pleciach vznešená vážna inštitúcia ombudsmana. A táto inštitúcia musí pokračovať ďalej v tejto tradícii a zároveň sa pohybovať smerom do budúcnosti, pomáhať občanom a inštitúciám aby sa nastolila lepšia, lepšia štábna kultúra v inštitúciách. Vážne e, pred vami sľubujem, že štafetu odovzdám pani O'Reilly, aby si naplno uvedomovala, akú dôveru si získala táto inštitúcia voči európskych občanov a aby vedela, aké očakávania jej vkladajú na plecia. Ombudsman je naozaj zvláštnym typom inštitúcie. A chcem to ilustrovať tým, ako je schopný ombudsman eh, robiť reklamu svojej inštitúcii. Minulý týždeň som bol v Turecku, stretol som sa s premiérom a s ministrami tureckej vlády pri príležitosti založenia úradu tureckého ombudsmana. To trvalo 15 rokov. Osobne som bol zapojený 5 rokov do toho, aby sa tento úrad e, naozaj otvoril. Pán Erdogan a pán Gül a ministri si odo mňa vypočuli, že ombudsman je zvláštnou inštitúciou a inštanciou a to preto, že musí hovoriť pravdu tým, čo sú od neho mocnejší. Aj premiérovi, aj prezidentovi musí hovoriť nepríjemnú pravdu, nepríjemné veci, ktoré nebudú radi počuť. Ale je to nenahraditeľná súčasť dialogu, pretože musí pravdivý dialog obsahovať kritiku. Ďakujem. A moja záverečná poznámka. E, tu sa pohybujem na pohyblivých pieskoch, ale hádam, nebudú príliš sa hýbať. O Pakovane som sa radil s lingvistami, jazykovedcami v škandinávskych krajinách a povedali mi opakovane, že vo Švedsku aj na Islande slovo ombudsman je rodovo neutrálne, môže sa použiť aj na ženu a preto ombudsman v Švedsku sa nazýva ombudsmanom. Ja nechcem povedať tomuto parlamentu, čo majú robiť oni vo svojich jazykoch, ani to nebudem hovoriť pani O'Reilly, či chce, aby sa jej hovorilo ombudsman alebo ombudsmenka. Myslím si, že treba urobiť podrobný jazykovedný výskum v tejto veci a potom ponechať na vás a na pani O'Reilly, čo si myslí, že by bola vhodná forma oslovenia a názvu jej úradu. Dúfam, že sa vám podarí vyhnúť tomu, čo sa stalo na druhej strane Atlantiku, keď termín Ombudsman sa stal už slovesom, čiže vzniklo sloveso ombudsmanovať. E, neviem, či to je veľmi pekné, elegantné výrazivo, ale stalo sa to. S veľkou vďačnosťou ešte raz sa obraciam na všetkých z vás za spoluprácu za tie ostatné roky. Ďakujem za tú chválu, ktorú ste vyslali mojim smerom. Prosím, podporte pani O'Reilly, pani Maconi v jej výbore a pomôžte všetkým občanom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. A teraz vystupí e, pán spravodajca Sala Frankos. Dve minúty máte k dispozícii. Chcel by som pokozať na to, že e, treba prejaviť tolerantn... Vzhľadom na dôležitú úlohu tejto témy som bol trošku veľkorysejší pri udelovaní času ale naďalej budem trvať na dodržanie časového harmonogramu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dnes ráno eh, rozpráva, ktorú sme tu mali, umožňuje mi to veľmi jednoducho zhrnúť. V podstate dá sa povedať, že Európsky parlament viedril slova vďaky e, a uznania pánovi ombudsmanovi za jeho činnosť. Inštitúcia ombudsmana nie je právnym e, e, orgánom, je len správnym orgánom, čo ešte komplikuje situáciu, pretože akékoľvek rozhodnutia ombudsmana nie sú ako také záväzné. Musia sa realizovať, nie sú nanúcované niekomu a rozhodnutia e, ombudsmana vytvárajú určitý úrad, ktorý sa teší e, rešpektu na základe osobnosti e, človeka, ktorý je na jeho čele. A preto tento úrad bol taký úspešný počas ostatných desiatich rokov. Používateľe úradu, teda E, európsky občania e, si prajú dobre e, ekonomické a sociálne podmienky a myslím si, že toto nie je možné v neprítomnosti spravodlivosti. To znamená, že musíme oslovať európskeho občana predovšetkým na základe princípov spravodlivosti. Niekedy sa ľudia vyhovarajú E, e, hľadajú zamienky na nesprávnu činnosť administratívy a s tým treba bojovať nielen v Európe, ale po celom svete. Musíme postupovať spravodlivo a volanie po spravodlivosti zo strany európskych občanov sa zosilňujú, pretože na nešťastie teraz dochádza k porušeniu základných ľudských práv. A ako povedala pani komisárka, Eh, je veľmi dôležité pôsobiť proti tomu. Chcel by som eh, s vďakou eh, konštatovať, mm, že si vážim podporu mojej správy. Ďakujem veľmi pekne. Tým uzatvárame tento bod programu a hlasovanie sa bude konať o 12. Ďalším bodom programu je správa pána Hendela